zmysle článku 122 začneme témou situácie obajcov práva opozičných aktivistov v Kambodži a Laose. V rozprave najprv dostanú slovo autory, najprv kolegyňa z Argentíny na 1,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcela by som sa zamerať na prípady porušovania práv v sektore textilného priemyslu v Kambodži a Laose je veľmi zložité postupovať voči diktatúram, eh, ktoré nerešpektujú svojich občanov, ale ak dojde k tomu, že pochybili európske podniky, voči to môžeme zachovať. Takže pokiaľ ide o minimálnom vzduch v textilnom sektore, tak eh, tá dosahuje iba štvrtinu toho, čo je nevyhnutné na skutočné živobytie, a to znamená že tie ženy a mladé dievčatá, ktoré pracujú v tomto sektore, nemôžu živiť takto svoju rodinu. Mm, takéto vykoristovanie je vlastne protiprávne a európske iniciatívy, ktoré boli podporené holandskou ako aj nemeckou vládou, sa týkajú toho, aby sa vyplácali v tomto sektore také mzdy, ktoré umožnia pracujúcim viesť dôstojný život. Takže dôležité je, aby príslušné podniky, tie veľké siete, aby si riadili týmito pravidlami. Potom druhý sektor, moja druhá téma, sektor cukru. Zaznamenali sme, že v Laose a Kambodži sa tento sektor veľmi výrazne e, rozvíja. Znamená to ale, že mnohí ľudia boli vyhnaní z území, ktorých žili a jednoducho potom sa tam produkuje cukor, ktorý sa využíva napríklad pre výrobu niektorých nápojov, e, ako napríklad Coca-Cola alebo niektoré malinovky. Využíva sa to aj na výrobu potravín, takže do istej miery máme vlastne aj my spoločnú zodpovednosť za e, vyhanie týchto ľudí e, z ich území. Dobre, v tejto situácii, že Coca-Cola povedala, že už nechce takto postupovať. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani De Kaiser na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo. Minulý rok eh, v júli po voľbách, ktoré prebehli a kde boli mnohé nezrovnalosti, ktoré skonštatovali volební pozorovatelia, tak eh, vlastne nastala nestabilná situácia v krajine. Boli potlačené manifestácie pracovníkov v textilnom priemysle. Ich pracovné podmienky sa za posledné roky zhoršili pod tlakom väčších európskych firiem, ktoré tam subdodávajú. Ozbrojené sily po nich strieľali. Je tu politický problém, ale aj problém našej zodpovednosti, pretože naďalej obchodujeme s mizériou tretich krajín. V Kambodži Potrebujeme podobný plán ako v Bangladeži, ktorý ochraňuje práva pracujúcich a aby sa e, rešpektovali podmienky Medzinárodnej organizácie práce, ale žiadame aj obnovenie demokratických podmienok a medzinárodné vyšetrovanie podvodu z júla toh minulého roku. Ďakujem pekne, pani de Kaiser. Teraz má slovo pani Šáke. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, znovu znepokojení s tým, ako došlo porušovanie e, správ a slobod v Kambodži. Došlo tu k porušeniu práv, je dôležité preskúmať túto situáciu. Boli tu e, násilné útoky na demonstrujúcich, e, došlo tu k zraneniam a k úmrtiam, potom sú tu osoby, ktoré boli zadrievané počas demonstrácií a ktorým bola bola odobratá ich sloboda zhromažďovať sa. Nie sú držiavené ľudské práva, pokiaľ je o politickú opozíciu, tak eh, tej sa zatiaľ nebráni v tom, aby zohrávali svoju úlohu. Eh, musíme si uvedomiť, že je nevyhnutné eh, vykonať správne kroky, aby táto krajina sa vyjala správnym smerom. My ako Európska únia musíme preskúmať tento vývoj v súvislosti s GSP. To znamená, že musíme apelovať na európske medzinárodné podniky, ktoré produkujú v Kambodži aby jednoducho platili týmto ľuďom primerané mzdy. Pokiaľ ide o vládu Hang Seng, tak samozrejme oni by mali rešpektovať svoju vlastnú ústavu, ako aj medzinárodné dohody, ktoré sami podpísali. Ešte dovolte pár slov k situácii v Laose. Ešte stále mám veľké obavy, obavy pokiaľ ide o ľudskoprávnu situáciu v tej krajine a apelujeme na vládu, aby okamžite e, oznámila, čo sa deje s sociálnymi aktivitami, e, ako napríklad Somba Sompone, je dôležité, aby boli brané zodpovednosti, ktorí spôsobili únosy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šáke. Teraz kolega Sundergaard na dve minúty. E, tak, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vlastne po druhý v priebehu jedného roka sa zaoberáme v Európskom parlamente uznesením, ktoré sa týka konkrétnej osoby a síce ide o Sombata Somponel. Sombat bol unesený 15. decembra 2012 a stalo sa to priamo pred policajnou stanicou vo Vientiane a odtedy nikto nevie, kde sa nachádza. Prečo sa opätovne zaoberáme touto témou? No robíme to preto, lebo som v Sompone predtým, ako zmizol, sa mierovým spôsobom zasadzoval za práva pracujúcich a ochranu životného prostredia. Okrem toho sa mal zúčastniť 9. fóra Ázia-Európa a, a potom bol unesený. Okrem toho stal sa symbolom stal sa symbolom tých, ktorí chcú zabezpečiť lepšie životné pomery vo svojej krajine. Týka sa to nielen Laosu, ale aj niektorých iných štátov. Dochádza to k e, výraznému útlaku a štátne orgány sa snažia mm, zabezpečiť to, aby nikto nevedel, kde sa nachádzajú tieto osoby, Pevne veria, že sa zabudne na tú situáciu, nechcú vykonať tie kroky, ktoré by mali vykonať. Musím povedať, že sám som to zažil, keď som na jeseň navštívil Laos. Chcel by som ešte upozorniť na jeden e-mail z minulého týždňa. Dostal som ho z laoského veľvyslanectva v Bruseli a tam je uvedené, že posledná, spr- že posledná správa je zo 7 júla 2013, takže to je vlastne, vidíme, že prešlo už pol roka od posledného kroku, my požadujeme, aby sa konalo a musíme skonštatovať, že nedostatočné vyšetrenie situácie vôbec neumožní, aby táto krajina sa mohla stať členom Rady pre ľudské práva. My Sombatovi a jeho rodine a všetkým tým, ktorí bojujú za ľudské práva Ázii, prajeme, aby sa podarilo zlepšiť situáciu. Ďakujem pekne, kolega Sundergaard. A teraz kolega Tenok na jednu minútu. Ďakujem pekne. 27 e, vládnutie Hunsena e, e, jedného, jednej strany, komunistické strany Laosu, naznačuje situáciu skutočne dlhodobo, trvajúcej, e, dlhodobo trvajúcej katastrofy a nie nejaké naliehavá nošia minuloročné voľby v Kambodži, ktoré e, mnohí vnímali ako nelegitímne, boli poznačené násilnosťami voči e, predstaviteľom opozície a táto klíma sa prenaša aj do roku 2014, kde, keďže už 5 zamestnancov textilných tovární bolo zavraždených v Laose nezmiznutie eh, bojovníka za ľudské práva Sombata Somfoneho a ignorácia, ignorácia laoských orgánov tiež spôsobuje veľké obavy. Samozrejme, dajú sa zlepšiť veci pre Európsku úniu a to vyjadrí požiadavky kondicionality s ohľadom na našu rozvojovú pomoc do oboch krajín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz na 1,5 minúty kolega Lisek. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený prítomný. Ja si myslím, že je veľmi dobré, keď znovu hovoríme o Laosi a o Kambodže, pretože dochádza k situáciám, ktoré sú pre nás nepriateľné. Po nedávnych voľbách, ktoré nemôžeme uznať za voľby, ktoré by splňali medzinárodné normy a štandardy, došlo k masovým demonstráciám, ktoré boli kvôli e, zlým platom, kvôli zlým pracovným podmienkam, ale aj politickou situáciou došlo k nadmernému použití sily zo straj, strany policie aj špeciálnych jednotiek. Bolo tam niekoľko smrteľných obetí, veľa ľudí bolo uväznených a ranených týmto veciam treba venovať pozornosť. Táto záležitosť by nás mala viesť k tomu, aby sme vyzvali miestnú vládu k zmene, aby zahájila rokovania s opozíciou, aby e, e, boli, e, poskyt, bola poskytnutá pomoc aj zraneným, obrátiť sa na najvyšších predstaviteľov, aby sa situácia neustále monitorovala, možno aj návšteva zvláštneho veľvyslanca OSN by mohla pomôcť vyriešiť túto situáciu. Mm, podobne ako predrečníci si myslím, že situácia Sombata Somfoneho v Laose musí byť vyriešená miestnou vládou a bol by som rád, aby všetci monitorovali situáciu. Ďakujem pekne. Teraz rečníci v mene politických skupín. Ako prvá dostala slovo Esaja. Ďakujem pekne, predseda, pán komisár tak v Laose, ako aj v Kambodži, je situácia podobná. Treba pomáhať opozícii a bojovníkom za ľudské práva. Poukazujeme na problémy na pracovnom trhu, pretože títo ľudia sa dostali do problémov kvôli tomu, že kritizovali vládu. Napríklad v Phnom Penh sa uskutočnila demonstrácia 23 ľudí bolo zatknutých, ktorí žiadali, demonstrácia žiadala, aby sa zvýšili mzdy. Demonstrácia sa dostala do násilnosti a kvôli tomu umierali ľudia. V Laose chceme zdôrazniť situácie Sombata Sonfoneho, Už 30 eh, rokov bojuje eh, za chudobných obyvateľov Vidieka a za občianskú spoločnosť. My chceme, kde sa nachádza, chceme vedieť, kde sa nachádza. Ďakujem pekne kolegyňa Esaja a teraz na jednu minútu kolegyňa Senešin. Mikro. Kambodža to ogromné nerovnosti. Kambodža to sú ohromné rozdiely a nezrovnalosti v spoločnosti. Polovica obyvateľov má 1 dolár denne, beztresnosť, hospodárske záujmy a tak ďalej. 30.12. došlo k obrovskému útoku na demonstrantov, 5 smrteľných obetí, 30 zranených je potrebný, aby e, miestná vláda okamžite začala vyšetrovať tieto incidenty, hlavne zneužitie síly e, poriadkových jednotiek, útoky na demonstrantov, uväznenia obrancov ľudských práv. Chceme tiež, aby bolo obnovené právo na zhromažďovanie sa. Pokiaľ ide o minuloročné voľby, vidíme, že aj v tejto oblasti boli veľké nedostatky, ak sa ľudské práva v tejto krajine nebudú eh, obraňovať a splňať, mali by sme zastaviť naše rokovania eh, v oblasti obchodných dohod a investícií s touto krajinou a vysoká predstaviteľka by sa mala zaoberať porušovaním ľudských práv v tejto krajine. Vieme, že tam došlo k veľkým násilnostiam a smrteľným obetiam. Ďakujem pekne, kolegyňa Senišin. Ja by som chcel ešte všetkých eh, požiadať, aby ste texty nečítali tak rýchlo, aby nedochádzal tlmošeníkom dých. chcete, aby v celej Európe eh, rozumeli, čo hovoríte, bolo by dobré vyjadriť sa prirodzeným tempom reči. Kolegyňa, kolega Benion na jednu minútu, ďakujem pekne. Eh, pred rokov sme hovorili o únose Sombata Sonfoneho, No a bohužiaľ, odtedy sa nič nezmenilo. Klíma, ktorú vytvoril jeho únos, ešte stále reálna. V Kambodži je situácia ešte horšia silnosťami ozbrojených zložiek, zákazom demonstrácií kvôli zmanipulovaným voľbám. A tiež ma znepokojuje iniciatíva Everything But Arms v Kambodži. Európska komisia musí urgentne konať pretože Európska únia nemôže dávať privilégia spoločnosťam, ktoré vysťahovajú ľudí z ich domovov bez kompenzácií. Tieto vzťahovania sú protizákonné. No a liberáli demokrati žiadajú, aby boli preukázané kompenzácie, plné kompenzácie, aby nejaká spoločnosť mohla profitovať z programu Everything But Arms. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Benion. Teraz na jednu minútu kolega Migalsky. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Mnohí z vás ste zdôraznili, že už pred niekoľkými mesiacmi sme sa zaoberali touto témou, situáciou Sombata Somfoneho. Áno, je to pravda. Ja som sa zúčastnil tej rozpravy čo od nás títo ľudia očakávajú? Očakávajú, že budeme naozaj konsekventní, že budeme o ich právach stále hovoriť a, byť, a že budeme aktívni. A to, čo podporuje našu rozpravu o Kambodži a o Laose, to je situácia e, e, ľudskoprávnych aktivistov. Apel, ktorý mal byť výsledkom nášho rokovania, je apel, e, aby sa neustále v tomto úsilí pokračovalo, aby vo všetkých krajinách EÚ, aby sme volali po presadzovaní týchto práv a žiadam, aby pani Eštonova v tejto záležitosti zabezpečila materiálnu, politickú aj morálnu pomoc a podporu pre tieto krajiny. Tieto krajiny majú na to právo. Ďakujem pekne. Kolega Migalsky teraz má slovo na 1,5 minúty pán Paška

Ďakujem pekne, kolega Paška. Teraz má slovo kolega Klás na pol minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Laos je socialistická eh, krajina, kde hm, pôsobila jedna politická strana a Human Rights Watch hovorí o hm, mierne eh, socialistickom hospodárstve s koalíciou ktorá sa síce možno riadi e, demokraticky, ale len veľmi povrchne, alebo je to taká nedokonalá demokracia. Nikde na svete, nikde v histórii, nikdy sa komunistom nepodarilo zmieriť ich víziu spoločnosti s demokraciou. Ale čo je ešte horšie, len v tých e, e, e, socialistických štátoch, komunistických, pardon, zneužívajú pracovníkov, hoci sa snažia teda o aplikáciu trhového hospodárstva. Nesúvisí to len s ideológiou. Tieto porušovania podmienok platia aj pre Čínu, aj pre Kambodžu a tak ďalej. Vieme, že v tejto krajine boli brutálne potlačené manifestácie štyria štyria, štyri smrteľné obete, množstvo uväznených, zranených. My by sme mali využiť e, účinné platformy, aby sme poukážo, poukazovali e, na toto násilie a takisto sankcionovať tieto krajiny a mali by sme zrušiť našu pomoc, kým sú tam problémy. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Korhola na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o lídrov opozície, stretli zástupcami parlamentu na jeseň a na tom stretnutí sa ukázalo, že vlastne mnohí zástupcovia okozimcie a demonstranti sú stále zadržiavaní. Je veľmi dôležité, a tu je cieľ, ktorý podporujeme my ako poslanci, aby tie zločiny, ktoré sa vykonali na týchto demonstrantoch, aby sa akožite vyšetrili. Vláda prislúbila, že sa to vyšetrí, ale potrebuje mať nezávislé medzinárodné vyšetrovanie. Pred dvomi dňami eh, boli predvedení zastupci opozície pred súd, uskutočnilo sa vypočutie eh, demonstrujúcich aj napriek tomu, že to boli mierové demonstrácie. My musíme požadovať to, aby sa zreformoval volebný zákon, aby sa čo najskôr uskutočnili voľby, aby sa vyšetrili tieto zločiny, ktorí sa dopustila vlády. Dôležité, aby boli prepustení zástupcovia opozície a boli prepustení bez akéhokoľvek obvinenia a aby e, aktivisti v oblasti ľudských práv mohli ďalej pôsobiť. Čo znamená, že naša delegácia musí v tejto oblasti pôsobiť. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Stevenson na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja by som chcel hlasiť môj protest. Toto mali byť skutočne naliehavé otázky, a tragický únos pána Somfoneho, o tom sa už diskutovalo v tejto e, snemovni minulosti, pokiaľ ide o útlak voči textilným pracovníkom Kambodži, to nie je niečo, čo by sme mali ignorovať, to nie, ale skôr e, pozrieme sa na to tak, že bolo unesených 7 e, rukojemníkov a 1. septembra išlo Kamšaf a z nich je 6 žien. Máme tu, tak povediať, prebiehajúcu e, občianskú vojnu v Iraku, potom je tam kríza v Sýrii, občianská vojna, máme tu bombové útoky, vraždy, ktorým došlo v Dili, v Libanone, v Bejrúte. A čo robíme v tejto súvislosti? Prečo toto nemáme ako naliehavé otázky? Takže skúsme byť proporcionálni, pán predseda. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kollege Stevenson.

Ďakujem a ja ľutujem, že sme tu domiešali veci. Kambodža by e, mala byť v strede pozornosti, samozrejme Laos aj Sombat Somfone. Je to síce spoločná geografická e, zóna a tak ďalej, no ale prečo Kambodža? 3. januára textilní pracovníci, ktorí sú zneužívaní, išli manifestovať za lepšie platy a boli eh, potlačení, bolo 5 smrteľných obetí a desiatky zranených. Je to silný útlak alebo potlačenie tejto manifestácie, ktorá bola pokojná. Je to nepriateľné, pretože právo Ehm, zhromažďovať sa je v ústave tejto krajiny, že to bolo mierumilovné zhromaždenie a Kambodža musí rešpektovať práva všetkých občanov a hlavne tých, ktorí obajujú ľudské práva svojich spoluobčanov z oči nad nadnárodným spoločnostiam a tak ďalej. Treba urobiť všetko preto, aby sa to tam zmenilo a dúfam, že to dosiahneme našim uznesením. Vielen Dank, Herr Kollege Tara. Ďakujem pekne, kolega Tarabela. Na, no na záver, keď aj ešte kolegyňa Jetemeky. Ďakujem pekne, predseda. Práva zamestnancov textilného priemyslu a všeobecne zamestnancov sú veľmi zlé v mnohých krajinách, a to tiež v krajinách, ktorých sa dovážajú textilné výrobky do krajín EÚ. Stavím sa, že aj v tejto miestnosti sú ľudia, ktorí majú oblečenie z Kambodže. Ja by som sa chcel komisára spýtať, či sa EÚ zamýšľa nad tým, že tieto produkty rôznych rozvojových krajín sa preverí, že dobrá sa ich kvalita, aby sa preverilo, že podmienky a práve zamestnancov sa dodržiavajú, že v tých eh, továrniach sa dá skutočne pracovať, hlavne vtedy, keď eh, majiteľia sú európske podniky. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Jetemeky. Tým sa dostali na koniec rečníckého zoznamu. A na záver dostáva slovo ešte komisár Kalás. Nech sa páči. Mr. President. Predseda. Ja, vážené poslanky, neposlanci, vítam prijatie uznesenia o situácii, uznesenia Európskeho parlamentu v Kambodži a v Laose. Čo sa týka Kambodže, tak hovorí sa skutočne parlamentom obia Európska únia a trvá na dodržiavaní slobody zhromažďovania, ako aj prejavu hneď po voľbách a po rozhodnutí opozície bojkotovať Národné zhromaždenie Európska únia vyzvala všetky strany, aby reagovali pokojne a aby našli čo najakceptovateľnejšie riešenie z ohľadom na najnovšie incidenty z 3. a 4. januára Európska únia vyjadruje veľké obavy za použitia násilia a sily, čo uplynulo strate ľudských životov. Európska delegácia detálne monitoruje situáciu opozičných eh, lídrov a zastupcov odborov, ktorí boli predvolení na počutie prokurátora a ktorí no a obavy Európskeho parlamentu, čo sa týka situácie Tie už sme položili kambodskému ministrovi vnútra. Rovnako dôležité pre, pre politickú stabilitu Kambodže, aby sa obnovil slabý sociálny dialog. No a delegácia Kambodži, to je prominentný aktér pri riešení otázok medzi kambodskou vládou a priemyslom, aby sa obnovil program ILO na monitoring pracovných podmienok v textilnom priemysle. Tento program ILO pomenuje tie podniky, ktoré nedodržiavajú minimálne požiadavky bezpečnosť pri práci a EU poskytuje finančné prostriedky na posilňovanie kapacít občianskej spoločnosti na monitoring ľudských a pracovných práv v Kambodži. No a sem patrí podpora odborov, zvyšovanie kapacity a lepšia angažovanosť s inými aktérmi. Európska únia bude aj naďalej žiadať mierové vyriešenie súčasnej situácie a to dialogom medzi vládou a opozíciou. Pán predseda, a poslanci parlamentu, my vítame záujmu Ruského parlamentu Laos. A toto naliehavé. No a situáciu my podporujeme, porúčenia, konkrétne nevysvetlené zmiznutie pána Sombata Somfoneho v decembri roku 2012. To je otázka, ktorá stále nás veľmi zamestnáva. SVČ systematicky sa zaoberá touto otázkou s orgánmi Laosu v mnohých príležitostiach, na všetkých eh, úrovniach spolu s prezidentom. Zatiaľ čo Laos je otvorený dialogu, tak eh, vyšetrenie zatiaľ nič neprinesli, Duša vyšetrenie prípadu a ponuky na pomoc pri vyšetrení príslušné orgány odmietli. My sme chceli Chceme vedieť, kde sa Somfon nachádza. Budeme úzko spolupracovať s členskými štátmi a s Európskym parlamentom. Tešíme sa na rýchlu ratifikáciu medzinárodného dohovoru, dohovoru na ochranu všetkých ľudí pred núteným zmiznutím. Ale súčasne sme partnerom Laosu, tom, že máme pravidelný dialog EU, je hlavným donorom čo sa týka pomoci pre dobrú správu a jedného sú za ostatných 12 rokov. Už sme videli niektoré konkrétne výsledky, hlavne čo sa týka ratifikácie v základných európskych právach. Budeme na tomto základe alebo budovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár Kalas. No a na záver z rozpravy, ktorá sa teraz skončí, bolo predložených viacero návrhov, ktoré sa bude hlasovať po tretej rozprave. No a teraz sa tam ďalším budú nášho programu a to je rozpráva o nedávnych voľbách v Bangladeži. Najprv dostanú slovo autory a najprv dostane slovo pani Kronberg na 1,5 minúty. Thank you, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Prednedávno zomrelo niekoľko ľudí podľa policajných